vyňaté z programu tohto týždňa. Týmto možno považovať program e, plenárneho zasadnutia tohto týždňa za schválený. Takže teraz otváram diskusiu k prvej téme na našom programe. Je to správa predkladaná pánov Lara Komi ohľadom európskej normalizácie. Máte slovo, pani spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Konečne sme sa dostali k záverečnej rozprave a k definitívnemu schváleniu tohto významného nariadenia. Predovšetkým by som vám rada povedala, že ja osobne som veľmi spokojná so spoluprácou, ktorú som rozvinula so všetkými kolegami, tieňovými spravodajcami, ako aj ďalšími či už ktorí pracovali zo strany rady alebo komisie, spolu sa nám podarilo dosiahnuť tento výsledok. Tiež sme dosiahli schválenie jednej z významných tém vnútorného trhu za jeden rok a došlo k schváleniu, alebo očakáva sa schválenie v prvom čítaní a zjednodušilo sa aj legislatívny postup. Ide o skutočný úspech pre EP, ktorý významne prispel k mm, vytvoreniu definitívneho textu nariadenia úloha EP bola posilnená a dúfam, že táto významná inštitúcia, ktorá skutočne zastupuje európskych občanov, bude mať aj väčšie zastúpenie v ďalších prácach. Rada by som zdôraznila niektoré špecifika tohto nariadenia. Vzhľadom na vstup do platnosti tohto nariadenia Skutočne e, zdá sa, že je tu taký hluk, že nikto nie je schopný ani e, počuť pani spravodajkyňu. Tí, ktorí nemáte záujem ju počúvať, nech sa páči, odíte. E, vy, poprosím vás o trpezlivosť, pani Komi. Nastolím tu poriadok. Opäť vám odovzdávam slovo. Eh, passo ora brevemente a sottolineare qualche aspetto. Teraz veľmi stručne niektoré špecifika nariadenia a poukážem na tie zmeny, ku ktorým sme dopracovali. Vzhľadom na vstup do platnosti nariadenie systém bude naďalej vychádzať už z konsolidovaných princípov, teda bude dobrovoľný, súkromia bude vychádzať z princípu národnej delegácie alebo poverovania Ne, nešlo nám o to, aby sme zrušili systém, ktorý už fungoval viac menej dobre, ale chceli sme e, zistiť, ktoré sú potrebné úpravy, aby tento systém bol konkurencieschopnejší a demokratickejší na európskej aj celosvetovej úrovni. Chceli sme aj zabezpečiť účinnejšiu a aktívnejšiu účasť stakeholders a rovnako aj všetkých aktérov, ktorí sú spoločensky dôležití Prebehli konzultácie aj pri mandáte, e, pri vytvorení mandátu, aj potom ide o veľmi dôležitý bod, pretože takýmto spôsobom sa zvyšuje demokratickosť a zvyšujú sa aj, zvyšuje sa úroveň štandardov pre všetkých zainteresovaných, či už pri verejných činiteľov a tak ďalej a tak ďalej. Aby sme zabezpečili, že tieto verejné konzultácie a všetky fázy procesu boli v poriadku. Európska komisia prišla so systémom notifikácie, kde je potrebné registrovať sa a automaticky byť aj informovaný, aby sme zabezpečili účasť podnikov aj všetkých verejných záujmov, je potrebné, aby e, sa tohto prístupu venovali proste na všetkých úrovniach ďalší dôležitý bod podpora malých a stredných podnikov, zjednodušenie ich účasti. A to ja som osobne veľmi chcela posilniť tento bod, hlavne na národnej úrovni, pretože MSP vzhľadom na to, že sú také malé alebo z lingvistických problémov majú väčšie ťažkosti aby sa aktívne zúčastňovali tohto systému, ale predstavujú hospodársky základ európskeho hospodárskeho systému. Musíme zabezpečiť ich účasť a prístup k tomuto systému, tak sme chceli štrukturovať e, tento systém od spodku nahor. A chceli sme koordinovať e, tento systém na všetkých úrovniach od národnej aj európskej. A samozrejme, našim jedným z hlavných cieľov je byť konkurencieschopný na medzinárodnej úrovni. Je dôležité, aby EÚ podporovala také štandardy, ktoré sú vlastné, ale aby sa presadzovali aj na celosvetovej úrovni, aby sa stali univerzálnymi hodnotami v spolupráci s USA napríklad na misii vo Washingtone, keď sme boli s výborom IMCO, tak tam sme na tejto práci pokračovali. Chceli sme aj dosiahnuť väčšiu implementáciu technických špecifík, aj zavádzanie nových informačných technológií do systému. Parlament zabezpečil v konzultáciách e, skôr než komisia rozhodne, akým spôsobom sa budú špecifické techniky používať. A záverom Môžem skonštatovať, že národenie zjednodušuje, nariadenie zjednodušuje celý systém, finančné a administratívne postupy a zvyšuje transparentnosť. Na sajte komisie sú zverejnené e, všetky harmonizované normy, ktoré sú platné je veľký počet tých veľmi dôležitých zmien, ktoré sme zaviedli a je to téma veľmi zložitá, ale ja nechám teraz priestor na rozpravu a samozrejme som ochotná vždy odpovedať na nejakú otázku. Ďakujem za pozornosť. Grazie, onorevole Ďakujem, pani Komi. A teraz dávam slovo pani komisárke Redingovej, nech sa páči. Vážený pán eh, predseda, vážení poslanci, poslankyne, chcem úvodom eh, sa poďakovať spravodajkyni Lara Komi aj výboru e, INKO, predovšetkým predsedovi Malcolmovi Harborovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli na tejto, práci, na tejto správe. Ako viete, e, normalizácia je jedna e, z najdvo- jeden z najdôležitejších nástrojov podporujúcich e, e ekonomiku EÚ. Všetky zainteresované strany koncipujú normy a štandardy a tým prispeli k tomu najväčšiemu výdobytku EÚ. A určite bude si súhlasiť so mnou v tom, že je to práve vnútorný trh normy zvyšujú konkurencieschopnosť európskych e, podnikov sprístupňujú dnešný globalizovaný trh a zlepšujú možnosť interoperability, čo je na prospech konkurencieschopnosti a vývoja nových služieb a projektov. Malé a stredne veľké podniky potrebujú normy a štandardy na to, aby si uchovávali e, a aby aj prilákali nových zákazníkov. Čiže uplatňujú sa e, tieto e, normy a o tie sa môžu všetci e, opierať. Vzhľadom na význam noriem, normalizácia musí odrážať spoločenské zmeny, ktoré zaznamenávame, globalizovaný trh, potrebu trvalo udržateľného rozvoja, konvergenciu technológií, ochrana spotrebiteľa, zlepšenie E, zlepšenie prístupu k týmto technológiám aj pre e, handicapovaných. Preto e, komisia prijala normalizačný balík v júni 2011 a teší ma to, že Európsky parlament teraz prerakováva poslednú časť tohto balíka a je to návrh nariadenia o európskej normalizácii. Toto nariadenie rieši tri problémy. Poprvé, rýchlosť e, tejto e, normalizácie e, podoba a rýchlosť uplatňovania mandátov komisí, ktoré vyzývajú medzinárodnú organizáciu, aby koncipovali normy v prospech legislatívy. Toto sa určite zlepší každoročným pracovným programom a prostredníctvom finančnej podpory. Po druhé, inkluzívnosť európskej normalizácii Stanovisko zainteresovaných strán zatiaľ bolo málo e, zohľadňované v procese normalizácie. A toto nariadenie zlepší e, zastúpenie e, spoločenských rôznych vrstiev, takisto malých stredne veľkých podnikov a ďalších zainteresovaných strán. Tretí dôležitý prvok je e, práve e, prvok verejného zaobstarávania. My vieme, že e, mnohé prvky, ktoré súvisia s interoperabilitou, nie sú riešené Európskou organizáciou pre normalizáciu, ale sú riešené na medzinárodnej úrovni. A zdá sa, že je tu nekompatibilita kontinuita eh, medzi eh, eh, normami, ktoré sú na medzinárodnej úrovni a tými, e, ktoré využívajú naše verejné orgány v rámci zaobstarávania. Vďaka, týmto, vďaka tomuto nariadeniu môže, môžu e, verejné orgány využívať e, jednotné normy IKT a takisto aj opierať sa o medzinárodné organizácie ako napríklad ISO, IEC a ITU. Takisto e, možno e, hovoriť o normalizácii služieb a to je dôležité z hľadiska harmonizácie sektora služieb. Komisia, ako aj mnohí e, z vás tu v parlamente, odsudzujú odhodlenie rady uvaliť byrokratické komitologické procesy pri normalizácii. To nie je opodstatnené a je to na úkor E, efektívnosti tohto systému. Z toho titulu sa snažíme e, plne využiť revíznu klauzulu, ktorú e, obozretne vložilo do tohto nariadenia práve fórum tu z parlamentu a to nám umožňuje revidovať legislatívu po uplynutí dvoch rokov. E, väčšina prvkov pôvodného návrhu bolo akceptovaných a v duchu kompromisu a snahe dosiahnuť dohodu pri prvom čítaní komisia je ochotná pristúpiť na tú podobu textu, na ktorej sa dohodol parlament s radou. Grazie, Ďakujem, pani komisárka. A teraz má slovo Gierek z výboru pre priemysel. Nech sa páči. Pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni... Pán predseda, pán komisár, pani komisárka, dámy a pani. Požiadavky na normy sú dôležité z hľadiska ekonomických úspor, kvality, bezpečnosti spotrebiteľov. Technologický pokrok je E, rýchlejší, než je úroveň noriem. A takto môže dochádzať k určitým e, problémom. A preto dobré určenie noriem môže civilizovať náš trh, zlepšiť e, interoperabilitu a konkurencieschopnosť. A preto e, by sa zlepšil aj prístup k službám a tovarom, preto potrebujeme normalizáciu. Normalizácia sa musí týkať aj národných normalizačných organizácií, ale v návrhu komisie sa na ne zabúda. Potrebujeme tiež lepšie mechanizmy pre spoluprácu medzi spoločenstvom a národnými organizáciami. Ďakujem veľmi pekne. Teraz rečníci v mene politických skupín a začnem pánom Švabom na 4 minúty za EPP. Nech sa páči. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, liebe und Kollegen. Pani predsednička, pani komisárka, kolegyňa, kolegovia, návrh, ktorý máme pred sebou, je návrh, o ktorom sme už tu dosť dlho hovorili a na konci tohto procesu napriek všetkým oprávneným námietkam pani eh, pod, eh, predsed, spravodajkyne Redingovej môžeme povedať, že tento návrh vidíme v súvislosti e, s návrhmi pre vnútorný trh komisára Barniera a to vytvára dobrý cieľ. Dámy a páni, ja si myslím, že kolegyne Komi by sme mohli gratulovať tejto správe, k tomuto materiálu. Poprvé sa nám podarilo to, čo sme už v minulosti žiadali a síce, že by sme mali viac priamo pl- platných predpisov namiesto smerníc, ktoré sa musia vykonávať. Môžem povedať, že v tomto bode sme dosiahli svoj cieľ. Podarilo sa okrem toho, a to sa tiež prijalo v trilógu, že práva Európskeho parlamentu sú posilnené. V minulosti to bolo tak, že len rada ako inštitúcia mohla zastaviť návrhy pre normy a v tomto návrhu, ktorý tu dnes máme, o ktorom hovoríme, o ktorom sa bude zajtra hlasovať, má aj Európsky parlament možnosť e, sa vyjadrovať k návrhom pre normy a môže ich zastaviť formou uznesenia. Napríklad, keby boli o, keby išlo napríklad o opatrenia trestnoprávneho charakteru pri stavebných prácach a podobne. Pred niektorými rokmi v niektorých členských štátoch toto viedlo ku kritiko. Pre nás je ale dôležité to, že tento návrh nariadenia sleduje hospodársko-ekonomické ciele pre celú Európu, ukazuje aj to, že normy musia byť orientované na trh, že potrebujeme lepšie zohľadniť záujmy a že zavedením notifikačného systému pre tretích sme zaručili to, že normy sa musia aj v spoločnosti osvedčiť, spoločnosť ich musí sledovať a akceptovať Týmto návrhom dokážeme zabezpečiť, že zúčastnení aj zo strany orgánov majú úplný prístup k normalizačnému postupu a pre nás, politické skupiny, je dôležité aj to, že malé a stredné podniky tu majú úplný prístup k európskym normám a úsiliu a ich postoje sú zohľadnené, pretože v minulosti to tak vždy nebolo. Celkové je to tak, že je to len jedno opatrenie z 12 z prvého aktu o vnútornom trhu a preto si myslím, že by sme sa nemali poddať predstave, že sme takto stanovili mílnik pre malé a stredné podniky. Nie, je to len jeden diel v celej stavbe vnútorného trhu a ja dúfam, že aj pri opatreniach balíka 2 a ďalších opatreniach pre malé a stredné podniky sa nám podarí získať podporu parlamentu. Ďakujem. Grazie per il gruppo. Ďakujem za SED Mm, pani na øh, Ďakujem, pani predsedajúca. Keď vysvetľujem mojim voličom v Dánsku, ako sa pracuje s normalizáciou, čo to je, tak je to veľmi ťažké vysvetliť. Nie je jednoduché im vysvetliť, čo to vlastne znamená, hoci v podstate na úrovni Európskej únie je skutočný úspech, ale úspech, o ktorom sa veľa nehovorí a bez tohto úspechu náš každodenný život by bol oveľa zložitejší. To, že môžeme používať USB kľúč v hoci ktorom počítači alebo E, to, že boli normalizované žiarovky a teda môžeme používať hociakú žiarovku, ktorú kúpime hoci kde pre určitý druh lampy, tak to je tiež súčasť tohto úspechu a teda aj to, že vnútorný trh, trh je bezpečnejší, pokiaľ ide o stavbu bytov, výstavbu alebo teda produkciu hračiek a tak ďalej a tak ďalej Normalizácia nám prichádza viacej bezpečnosti a ochrany a preto je aj užitočná táto revízia nariadenia v oblasti normalizácie v Európskej únii. A to spôsobí, že my, Európania, budeme si ešte istejší ako pracovníci, ako spotrebitelia a rovnako aj firmy budú mať istejšie a lepšie podmienky na fungovanie vo vnútornom trhu. Niekoľko poznámok. Čo je rozhodujúce, aby e, v tomto procese normalizácie došlo k vodšej otvorenosti v tom procese politického mandátu. A čo vlastne chceme, aby sme boli transparentnejšie. A tiež je rozhodujúce, aby sme zabezpečili väčšiu účasť e, občanov v tejto práci normalizácie. Pre nás ako sociálnych demokratov je to veľmi dôležité, aby občania spotrebitelia a rôzne e, mm, e, štruktúry spoločnosti sa mohli tohto procesu zúčastňovať. To je na, pre nás naozaj veľmi dôležité. A tiež je podľa nás dôležité zabezpečiť, aby boli jasne zadefinované limity a hranice e, v oblasti služieb, kde sú národné kompetencie a tak ďalej, v otázke bezpečnosti E, sociálnej ochrany zdravotníctva a tak ďalej, ďalších kompetenciách a na tom sme nástojili aj my v Európskom parlamente, aby neboli ohrozené národné kompetencie. Chceme takú situáciu, e, situáciu win-win, aby všetci z toho vyšli výťazne, ako zamestnanci, ako spotrebitelia, zamestnávateľia a tak ďalej. Keď e, sa tento postup robí jednoduchšie, lepšie, keď budeme mať lepšiu normalizáciu, tak to bude lepšie pre všetkých. A preto len gratulujeme všetkým zúčastneným normalizačným orgánom, občanom, pretože všetci z toho len získame. Teraz by som mala dať slovo pánovi Mandersovi, ale nevidím ho na jeho kresle, v jeho kresle, takže Pani Rühle na 3 minúty za zelených, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem stručná a zamerám sa na to podstatné. Normy sú dôležitý osvedčený nástroj, umožňujú spoločnú technickú reč, spoločný technický základ na európskom vnútornom trhu, sú dobrým nástrojom pre inovácie a udržateľný rozvoj. Európsky prístup sa osvedčil a v časoch hospodárskej krízy by sme mali modernizovať existujúce nástroje bez toho, aby sme narušili ich podstatu. Myslím si, že pri normách sa nám to podarilo. Účasť malých a stredných podnikov a dôležitých spoločenských skupín je tu posilnená a takto sme zlepšili akceptáciu noriem bez e, narušenia ich štruktúry, e, ktorá spočíva na dobrovoľnej spolupráci podnikov, ktoré nesú väčšinu nákladov, účasť malých a stredných podnikov, e, organizácií spotrebiteľov, environmentálnych organizácií by mohla ísť ešte ďalej, ale akceptujem dosiahnutý kompromis v tejto oblasti. Normalizácia sa rozšírila oblasť služieb, najmä pre služby blízke priemyslu a odvetvie IT, ktoré sú významnými oblastiami pre normalizáciu. Súčasne bolo dôležité, aby v oblasti služieb sme neobmedzovali slobodné povolania a ich tvorivý potenciál. Normalizácia je nákladová položka aj pri remeslách. Normy by mali existovať len tam, kde pre ne existuje význam, kde je viacero účastníkov, ktorí by zabezpečili príslušné konzultácie. Okrem toho nám bolo ešte dôležité odčleniť normalizáciu a zákonodarstvo. Stanovisko parlamentu je jasné. Nechceme žiadne zákony cez zadné dvierka. Takže dosiahli sme dobrý kompromis a naša politická skupina ho zajtra schváli. Ďakujem. Grazie per il gruppo. Ďakujem za ECR pán Kožušník na jednu minútu. Vážená pani predsedajúci. Vážená pani predsedajúca, pani komisárka. Dnešný normalizačný balíček, o ktorom hovoríme, znamená pre európsku normalizáciu, znamená úspech globálnej konkurencie. Preto by som poďakoval spravodajkyni, že sa jej podarilo odmoderovať tento legislatívny proces takej významnej normy. Lara, bravo, bravo. Rýchlosť tvorby noriem je jedným z rozhodujúcich faktorov na trhu. Prístupnosť a otvorenosť noriem aj možnosť eh, zúčastňovať sa na procese normotvorby. To je dôležité pre konkurencieschopnosť podnikov. Nesmieme zabúdať na úlohu nových technických špecifikácií v oblasti IKT. Ja som presvedčený, že tento nový nástroj špecifikácií bude dobrým nástrojom pre technické špecifikácie. Normalizácia služieb by bola kľúčovou úlohou, aby skutočne dobre fungoval vnútorný trh, tak ako o tom hovorí smernica o službách. To, že spravodajkyňa všetky tieto spomenuté a veľmi dôležité prvky začlenila, to je veľmi dôležitý úspech pre európsku normalizáciu.

Ďakujem. A teraz majú slovo ďalší rečníci. Pani Bastos na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia, pani komisárka. Na úvod pogratulujem pani spravodajkyni za jej vynikajúcu prácu na tejto správe a táto správa je veľmi dôležitá pre budúcnosť Európy v svete a v spoločnosti, kde žijeme takým rýchlým životom, dobrý globálny normalizačný a integrujúci účinný systém normalizácie je veľmi dôležitý. Tento systém zabezpečí správne fungovanie vnútorného trhu a ochranu spotrebiteľov a tiež ochraňuje aj životné prostredie. A to je rozhodujúce, ako je aj dôležité, aby bolo viacej inovácie, sociálnej inklúzie, interakcie, inovácií a tak ďalej, hlavne v oblasti IKT, ako sa už povedalo. Ako povedal profesor Monty vo svojej správe, nová stratégia pre jednotný trh pre EÚ je, to je všetko rozhodujúce pre dobré riadenie vnútorného trhu. Zároveň je potrebné, aby sme uchovali výhody doteraz existujúceho systému a samozrejme e, e, ho adaptovali na nové podmienky. Správa, o ktorej dnes diskutujeme, všetky tieto ciele obhajuje a tieto ciele sú aj korektne zadefinované, aby sme neboli pomalí, aby sme zabránili fragmentácii tohto systému, ktorá bráni tomu, aby firmy mohli fungovať e, s menšími nákladmi, tiež pomoc malým a stredným podnikom na národnej úrovni a umožniť im prístup k týmto normám a tiež uľahčiť e, prístup všetkých tých, ktorí predstavujú záujmy spoločnosti, spotrebiteľov, NGOčiek, handicapovaným osobám a tak ďalej a tak ďalej aj tým entitám, ktoré zastupujú všeobecný záujem. A záverom, cieľom tejto správy bude podporiť ešte ďalej európsky projekt tým, že posilníme konkurencieschopnosť našich podnikov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Slovo má pani Gebhard na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Príklad mojej kolegyne Moze, by som chcela aj rozpracovať. Vyzeralo by to tak, ako keby sme mali počítače s rôznymi prístupmi. Všetky adaptéry by sme museli mať rôzne a kupovať ich pre jednotlivé stroje. Keby sme nemali normalizáciu, by sme takto postupovali. Preto je normalizácia taká dôležitá a má vplyv na život našich občanov a podnikov. Je to veľmi dôležitá otázka, ktorú tu musíme riešiť. V Európskom parlamente sa nám aj podarilo dosiahnuť mnohé zlepšenia v texte Európskej komisie a za to by som sa chcela aj poďakovať spravodajkyni, ako aj našej tieňovej spravodajkyni, ktoré odviedli vynikajúcu prácu. Okrem toho, tu máme ešte dve témy, na ktoré by som chcela poukázať, na ktorých nám záleží prvom rade ide o podporu malých a stredných podnikov. To je vec, na ktorej nám veľmi záleží, aby normalizácia a štandardizácia sa nerobili len zo strany veľkých, ale aby sa aj ich požiadavky rešpektovali pretože je tu veľké nebezpečie, že veľkí sa presadia a potom by mali museli prepracovať to, čo sa deje a nám sa podarilo postarať aj o to, že financovanie a podpora budú aj v tejto oblasti. Druhá oblasť, ktorá bola pre nás dôležitá, je, e, je časť služieb, ktorá tu bola uvedená, ktorá je nová v tomto procese. A to je tá e, otázka služieb vo všeobecnom verejnom záujme a, e, a ukázať, aké dôležité sú aj slobodné povolania pretože je, tu ide aj o tvorivosť, o pružnosť e, služieb, ktoré sa poskytujú, môžu poskytovať. A preto si myslím, že tu máme dobrý kompromis a myslím si, že my ako politická skupina by sme mohli k tomu prispieť, ale bola to náročná práca a ja dúfam, že v budúcnosti to bude ľahšie. Ďakujem. Grazie, la parola. Ďakujem a teraz má slovo pani Gál Peč na dve minúty. Ďakujem eh, za slovo. Eh, vážená predsedajúca, vážená eh, pani komisárka, chcem skutočne sa poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu a podarilo sa jej uzavrieť ten dlhotrvajúci proces. Čo sa týka samotných noriem, určite treba zrýchliť proces normalizácie, ale toto konanie nesmie byť na, rýchlosť toho konania nesmie byť na úkor kvality výsledku. Myslím si, že treba tú administratívnu zložku konania zrýchliť. E, takisto e, toto sa musí realizovať tými, čo príjmajú normy a používajú normy na základe kompromisu. Domnievam sa, že komisia môže urobiť veľmi veľa v prospech vecí, napríklad zrýchlenie počiatočného a záverečného procesu pri podpisovaní zmluv pri implementácii, pri e, certifikácii jednotlivých e, poskytovaných služieb. Rovnako ako spravedajkyňa a ja som toho názoru, že e, treba sa zameriavať na tie základné princípy pri normalizácie a prístup k normám sa sa opiera o viacero parametrov a nie len o jediný parameter ceny. Domnievam sa, že treba zaangažovať do aktivít e, viacero normalizačných orgánov, takto môžeme získať e, cenovo efektívnejšie e, konanie, treba aj malé, stredne veľké podniky a ďalšie zainteresované strany viac zaangažovať do tohto procesu. Doposiaľ neboli žiadne prekažky kladené malým a stredne veľkým podnikom. Často to bolo tak, že jednoducho nemali o to záujem sa na tom podielať. A Domnievam sa, že tá úroveň malých a stredne veľkých podnikov e, často sa zachovávala pasívne a musíme do budúcnosti viac motivovať tieto podniky a domnievam sa, že spravodajkyňa koncipovala taký návrh nariadenia, ktorý, pristup, pri, ktorý e, pomôže tomu, aby e, Európa bola viac konkurencieschopná a aby presadila prvky trvalo udržiteľného rozvoja. Teda plne podporujem tento návrh. Ďakujem a teraz má slovo pán Weiler na 1,5 minúty. Ďakujem. Vážená pani predsedajúca a kolegovia a kolegyne, eh, trošku som mala problémy s okuliarmi. Chcem sa poďakovať spravodajkyni aj celému týmu tienových spravodajcov za vytvorenie tohto návrhu, o ktorom budeme hlasovať zajtra. Veľa sa tu hovorilo o používaní noriem. Ja by som chcela uviezť ďalšie príklady, ktoré považujeme za e, samozrejmosť. Univerzálna nabiečka pre mobilné telefóny alebo do budúcnosti tzv. elektromobilita. Toto by nebolo možné bez patričných noriem a je veľmi e, dôležité e, venovať pozornosť tým, ktorí koncipujú normy. Nie, e, nie je ním parlament, ale sú to národné a medzinárodné organizácie ako CEN, CENELEC a ďalší. Posledných 25 rokov priniesli veľa ovocia v tejto oblasti, ale objavili sa nedostatky, s ktorými sa snažili popasovať v tomto návrhu. Proces normalizácií bol príliš drahý, zdlhavý, málo málo transparentný a málo vťahoval zainteresované strany. Domnievam sa, že týmto návrhom sa to podarilo zlepšiť. No a takisto chceme veci zlepšiť aj pre malé stredne veľké podniky. Chceme do toho viac e, vstiahnuť spotrebiteľské e, e, zväzy a rôzne spoločenské zložky a chceme komunikovať intenzívnejšie na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni. A jedna posledná poznámka k akceptácii Určite toto si musíme ešte preveriť v praxi, ako to bude fungovať. E, nemecký, e, Nemecký normalizačný ústav vyjadril veľa obáv z vývoja, ale zdá sa, že tieto už sa rozplynuli a takisto e, Hesenska e, nám prišla spätná väzba, e, že e, ten návrh je v dobrej podobe a že sú spokojní s prácou, ktorú odviedli dva zainteresované výbory. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. A teraz dáme slovo v rámci Catch the Eye pani Madzi Kukovič. Hvala lepa, predsednica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 Chcem sa poďakovať e, spravodajkyni za túto e, správu. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom a poslankyňam, ktorí priložili e, ruku k aktualizácii postupu normalizácie. Skutočne normalizovať proces vo firme je veľmi náročný proces a určite tým, že sme to vyriešili, bude to na prospech malým a stredne veľkým podnikom. Bill Gates viac ako pred desiatimi rokmi povedal, že pri hľadaní e, každého riešenia najprv vychádza z toho, ako to riešenie sa dá štandardizovať. Preto e, Microsoft sa dopracoval tam, kam sa dopracoval. Ešte e, zo pár poznámok k aspektu služieb. Musíme venovať väčšiu pozornosť službám na európskej úrovni. Mali by sme sa zamyslieť nad prehlbením spolupráce s Indiou, Ruskom a ďalšími rozvíjajúcimi trhmi. Ďakujem. A teraz pani Tikau. Grazie. Standardizarea europeană consolidează competitivitatea Európska normalizácia posilňuje konkurencieschopnosť našich podnikov čo zodpovedá aj medzinárodného systému. Normy sú veľmi dôležitý nástroj pre konkurencieschopnosť európskych firiem, hlavne pre malé a stredné podniky. Ich účasť na proces normalizácie je rozhodujúci pre rozvoj technológií. Normy musia podparovať malé a stredné podniky, aby prinášali inovatívne riešenia v normalizácii MSP. Musia sa viacej na národnej úrovni účastňovať tohto procesu a môže to byť účinné jedine vtedy, ak budú nižšie náklady a ak sa odstrania lingvistické problémy. E, treba tiež dať malým a stredným podnikom možnosť hlasovať v normalizačných organizáciách. Takýmto spôsobom by mohli viacej pracovať. Výbor ITRE vypracoval systém stanovovania cien a špecifických taríf a určitých balíkov e, za znišené ceny pre MSP a pre remeselné podniky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz pán Koferaty. Grazie. Grazie. Ďakujem pani predsedujúca. Stručne sa obraciam na komisárku. Povedali ste, a ja s vami súhlasím, že e, Spravodajkyňa urobila vynikajúcu prácu, je to tak, rovnako ako výbory. Vylepšili pôvodný návrh textu, sú tam určite vylepšenia vo finálnom texte, napríklad účasť stakeholders v tom rozhodovacom procese, prístup MSP k štandardom, zavedenie sociálnej klauzuly, ktorá je veľmi dôležitá, ako aj uznanie platformy tých multistakeholders, to všetko e, zvyšuje výsledok. Ale pokiaľ ide o služby, tá rovnováha, ktorá sa dosiahla, je síce oceniteľná, schvaliteľná, ale nesmieme do budúcnosti zabúdať na nové nariadenie, ktoré bude uvažovať o harmonizácii tak, aby to nebolo negatívne pre občanov alebo náš ekonomický systém. Tento, túto prácu, ktorú sme urobili, je veľmi veľká, ale teraz by sme mali začať už myslieť aj na ďalšiu etapu. Ďakujem. Slovo má pán Harbour. Uh, pán predseda. Ako predseda výboru e, sa chcem poďakovať všetkým členom výboru, ktorí tvrdo pracovali na tom, aby e, sa dopracovali e, k vynikajúcemu výsledku a aby takto vytvorili dôležitý pilier nášho jednotného trhu. Myslím si, že možno konštatovať, že tu je prvá časť tých e, legislatívnych záväzkov vzťahujúcich sa na jednotný trh a verím, že to aj e, zajtra odhlasujeme v tomto zmysle. Vzhľadom na obrovský význam tejto témy a vzhľadom na obrovský záujem tisícov ľudí v EÚ, ktorí sú tak či onak zaangažovaní v normalizačnom procese, je veľmi dôležité, aby sme prijali rozhodnutie, komisie za účasti všetkých koordinátorov a e, spolu s pánom Kožušníkom sme odvietli e, e, odvietli prípravné práce pred nejakými 18 mesiacmi. Týmto sme si vytvorili obraz o situácii a preto ten výsledok a preto to výrazne prispelo ku kvalite výsledku. Ja e, sa teším e, tomu, e, že moji kolegovia z výboru pre priemysel, výskum a energetiku sa aj dnešného rokovania zúčastňujú a počas celého diania prejavovali veľký záujem o túto tému. Myslím si, že toto naše dielo zohľadňuje význam tejto témy, ve toľko politických strán, toľko subjektov Európskeho parlamentu priložilo ruku k dielu. To potvrdzuje význam. Grazie, onolevo. Ďakujem. Pán Menders, môžete? Áno, vynimočne vám dám slovo, nech sa páči. Chcete vystúpiť? Er Ďakujem. Ja sa ospravdujem za eh, tú moju nedochvíľnosť eh, mal som problém vzhľadom na dopravnú situáciu. Aj to by malo byť normalizované. Chcem sa poďakovať spravodajkyni Lara Komi za e, jej prácu. Tak ako povedal Malcolm Harberta, spolupráca bola vynikajúca. E, toto výsledné dielo je dobré pre e, priemysel, pre ekonomiku, aj pre spotrebiteľa. Je to dobré pre Európu. Európu by, Európa by mala byť vzorom e, na medzinárodnom pódiu v oblasti normalizácie. Preto je e, veľmi dobré, že ten normalizačný proces zlepšujeme, zjednodušujeme. E, pred niekoľkými rokmi som sa zhováral s komisárom Günterom Verheugenom. Hovorili sme o možnosti zjednodušiť, zjednodušiť, zjednodušiť navíja, kartičky e, e, na mobilné telefóny. A e, skutočne toto bola veľmi žiaduca záležitosť. By to zlepšilo situáciu pre priemysel, ale rozhodne pre spotrebiteľov. Al komisario Reding. Ďakujem a teraz pani komisárka Redingová. Madame la commissaire, s'il vous plaît. Euh, Ospravedlňujem sa. Objavili sa dve konkrétne otázky. Začnem od poslednej, od pána Mendersa. Existuje dobrovoľná dohoda medzi EÚ a odvetviami týkajúce sa harmonizácie nabíjačiek. A to bude obrovský prínos pre spotrebiteľov. Bola potom tu ešte otázka týkajúce sa e, normalizácie e, e, v oblasti služieb. Toto nariadenie potvrdzuje, že Európska únia môže využívať ako, ako nástroj svoj, svojich politík snahu o štandardizáciu v tejto oblasti musím eh, plne súhlasiť s tým, čo povedal predseda eh, výboru eh, Malcolm Harbour. Toto, táto otázka európskej normalizácie predstavuje jednu z obrovských pák, ktoré majú zlepšiť konkurencieschopnosť EÚ, tak ako bol spustený tento zámer v júni roku 2011. Je to dôležité pre odvetvia, pre podnikateľský sektor, je to dôležité pre spotrebiteľov. A na nám ide o to, aby sme presedzovali evolúciu, nie revolúciu. Hovorím evolúciu, pretože snažíme sa ťažiť z pozitív existujúceho systému a chceme mať jednotný, transparentný a e, e, komplexne poňatý e, systém, ktorý presadí konkurencieschopnosť v rámci EÚ, ale aj konkurencieschopnosť Európskej únie ako takej na celosvetovom kolbišti. Ďakujem vopred za masívnu podporu podporu tejto dôležitej legislatívy. Ďakujem. Grazie, komisária. Eh, Ďakujem, pani komisárka. Teraz dám slovo spravodajkyni Lara. Ďakujem, pani predsedujúca, vážení kolegovia. Som veľmi spokojná s touto rozpravou. Predložili sme alebo vysvetlili sme, ako, funguje, ako bude fungovať toto nariadenie a upozorili sme na dôležitejšie body. Toto nariadenie pre vnútorný trh umožní v EÚ, aby e, boli naše firmy konkurencieschopnejšie a to Európa potrebuje vylepšiť e, systém informácií a tvorenia štandardov. To všetko aj vylepší prácu našich firiem. E, toto nariadenie bude mať priamy vplyv na občanov, hovorí správne pani Šaldemóze, vplyv na ich život a to musia pochopiť aj naši kolegovia, aby to mohli aj šíriť ďalej. Treba zabezpečiť, aby tento európsky systém bol konkurencieschopný aj na národnej, aj medzinárodnej úrovni. Súhlasím s kolegom Švábom, sú potrebné viaceré nariadenia a menej smerníc, ak chceme mať naozaj vnútorný trh, tak ako hovoril profesor Monty alebo komisár Barnier, pretože to je tá správna cesta, aby sme mali úniu, ktorá bude nielen ekonomická, ale aj politická a v konečnom dôsledku ja ju budeme môcť zadefinovať aj ako európsku. Ďakujem pani Komi. Otváram rozpravu a hlasovať sa bude zajtra o 12. Ora all'ordine del Podľa programu máme správu Sofie Okony, elektronická identifikácia hovedzieho dobytka. Hneď dám slovo na 4 minúty spravodajkyni. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení kolegovia,